Kolegi, putem trece la Pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Prosím, ak chcete pokračovať v rozhovoroch, láskavo opustite sálu. Začíname vysvetlenie hlasovania. Mariel de Sarnez. Dau cuvântul domnului Caputo. Pán Caputo, k správe pani de Sarnez Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som proti tejto správe. Pokiaľ ide o mm, kvóty na dovoz olivového oleja, je tu zvýšenie rizika podvodov, ktoré poškodia talianských produktorov aj európskych spotrebateľov, hlavne región Púlia, ktorý je postihnutý xylelou Tuniský olej mm, bol, a jeho dovoz bol navýšený do EÚ o 400 a súčasných 56 tisíc na 600 tisíc za nulovú kvótu, ako e, uvažuje asociačná dohoda. Tieto uľahčenia znamenajú ešte ďalších dodatočných 90 tisíc tón. E, jediný výsledok budú väčšie podvody a nekalá hospodárska súťaž z oči voči kvalitným producentom. Určite chceme pomôcť tuneskému hospodárstvu, ale iným spôsobom. Chceme podporiť demokratizačný proces v Tunisko, ale nie na úkor našich producentov olivového oleja. Um, yes. Monsieur Golniš. Áno, pán Golniš. Je, je serai très bref, monsieur le président. Veľmi stručne mám pocit, že nemáme tlmočenie do francúzštiny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 Ďakujem, pán predseda. Na jednej strane je tu veľká radosť ohľadom toho, že sa schválila správa. A samozrejme to prospeje vzájomnému obchodu, pretože voľný obchod vedie k hospodárskému rozvoju a potom k prosperite, blahobytu a zamestnanosti, takže to je v poriadku. Ale na druhej strane vieme, čo sa týka polnohospodárských produktov, tak tam môžu byť určité kolaterálne škody, na, čo sa týka nášho vnútorného trhu a predovšetkým, čo sa týka sektoru e, ovocia a zeleniny, tak tam máme nadbytok aj my v Európskej únii a môže to taktiež prispieť k prepadu cien, e, výkupných cien pre našich polnohospodárov. Takže prosím, Európska komisia, mali by ste si byť tohto e, vedomí a potom je treba sa postarať o kompenzačné e, opatrenia pre našich polnohospodárov. Ďakujem, pán Takula. Arvoisa puhemies. Vážny pán predseda, ďakujem. V veci tejto dohody s Tuniskom myslím, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali Tunisko aby sme podporovali demokratický rozvoj tejto krajiny, pretože to potrebuje e, v Severnej Afrike, ako aj napokon v celej Afrike ako také, je potrebná takáto podpora. A čo sa týka nástrojov, e, myslím si, že e, by sme mali dbať aj o našu južnú Európu, o ich produkciu olivového oleja, o pôvod tohto kvalitného oleja a preto sa domnievam, že olivový olej um, a kvóty, ktoré sa stiahujú na tento olivový olej, by uh, sa mali zvýšiť. V každom prípade Tunisko potrebuje uh, túto pomoc. Uh, Pán Kaputo, ako aj ostatní uh, sú proti. Um, Ja sa domnívam tiež, že by sme mali byť proti. Ďakujem teraz správa pani Grosset, ako prvý bude hovoriť pán Mamikins. Ďakujem pán predseda. Tento návrh je takým pokusom Európskej únie naďalej rozvíjať legislatívu v súvislosti so zdravím zvierat. Často sa liečivá vyvíjajú nielen preto, aby sa liečili zvieratá, ale aj aby sa potom nimi liečili ľudské bytosti a tento návrh uznesenia sa snaží zlepšiť prístup k existujúcim liečivám, podporiť inováciu a vývoj nových liečiv a taktiež chce bojovať proti antimakrobiálnej rezistencii. Makrobiálna rezistencia, o tej sme diskutovali tento týždeň na panárke, ja som hlasoval za. Pán Henen tu nie je, takže opäť pán Jár. Ďakujem. Polnohospodárstvo chce dostať svoje zodpovednosti, takže čo týka e, liečiv aj nasadenia pri zvieratách. Musíme dbať na to, aby e, to používanie antibiotík bolo primerané, musí ísť e, v podstate pre dobro zvierat a na druhej strane, čo týka nejakých vedľajších účinkov, tak tie musíme držať v medziach tu máme otázku rezervných eh, antibiotík a potom antimikrobiálnej rezistencie. Samozrejme, je to len čas problému, ale aj túto časť je treba riešiť a myslím si, že v tejto správe sme našli dobré kompromisy. Čo sa týka internetového obchodu s liečiami, tak chceme zakázať, chceme minimalizovať používanie antibiotík. A čo sa týka a rezervných antibiotík, tak v podstate sme za- chceme zaviesť postup dvojitého odobrenia alebo povolenia, tak aby e, využívanie týchto liečiv bolo obmedzené. Ďakujem. Ďalej správa pána Tanasesku. Ako prvý dostal slovo pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento právny predpis súvisí s predchádzajúcim bodom a síce veterinárne liečivé prípravky. Ja hlavne vítam na tom to, že táto téma, ktorá sa už upravila v smerniciach, tak ju upravujeme, alebo snažíme sa ju upraviť lepšie a A To je dobrý postup aj do budúcnosti. Nerozširovať e, legislatívu, neupravovať nové oblasti, ale tie, ktoré už boli upravené, tak upraviť ich lepšie a kvalitnejšie. A to je aj hlavná filozofia tejto úpravy. Preto som ju podporil, keďže je to k prospechu zvierat. Tak e, myslím si, že aj bude mať, a teším sa, že bude mať veľkú podporu e, parlamentu tento dokument. Pán Mamikins. E, Ďakujem, pán predseda. Ja vítam tento nový, alebo nové návrhy na financovanie Európskej agentúry pre liečiva Taktiež súhlasím, že úloha tejto agentúry pri registrácii veterinárnych liekov by mala byť podporená a je to určite krok kupredu. Teraz má každý členský štát vlastný systém a my potrebujeme spoločného menovateľa. Taktiež vítam zmeny, ktoré znižujú mieru právomoci komisie, takže už budeme pristupovať vždy e, k procesu spolurozhodovania. Nie, nebudeme postúpať procesom vykonávacích to tak ako predtým. A taktiež je dobré, že každých 5 rokov bude poskytnutý prehľad. Ja som hlasoval za. Ďakujem, pán Heren tu nie je, takže pán Jar. Ďakujem, pán predseda. Takže k dop- plneniu tej prechádzacej správy by som chcel povedať, že v podstate s touto správou sa dá len súhlasiť. Som rád, že pomáhame polnospodárstvu, tam je veľká transparentnosť, skutočne čo týka používania antibiotík, tak tam je e, dobrá vystupovateľnosť e, opatrení. No a tieto e, kroky a udalosti, ktoré sme tu teraz etablovali v oblasti E, teda dobrá zvierat, tak jej treba aplikovať aj v prípade e, verejného zdravia, zdravia ľudí. No a ja si myslím, že tam sú ešte dosť veľké nejasnosti, nemáme dispozícii ani údaje, napríklad čo sa týka štatistiky v súvislosti s poisťovňami a napríklad e, používanie antibiotík, tam je to veľký problém a týka sa to všetkých oblastí spoločenského života a všetky oblasti potom musia pomáhať a to je teda ľudská medicína aj veterinárna medicína. Pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Ja som s radosťou podporil túto správu a som rád, že bola schválená. Ja skutočne obdivujem zdravotníckých eh, pracovníkov v tejto oblasti. Myslím si, že nie sú dostatočne ocenení, všetkým tu v Európe, kde máme eh, veľmi dobrú vystopovateľnosť, ako podal pán Jar, našich eh, potravín. A ja si myslím, že pracovníci tejto, tejto oblasti tomu veľmi prispievajú. Takže ten návrh ktorý sme tu mali, bol dobrý. Chceme zaručiť, že sa budú naplno plniť pravidlá, ako povedal pán Jar, je toto nebezpečenstvo, že predaj po internete nebude vždy taký, ako by sme si ho želali a je treba sa pozorne pozrieť na túto oblasť, na výrobky, ale aj taktiež na teda, pracovníkov. Ďakujem. Teraz tu máme Uznesenie na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajo, pani Styler. Ďakujem, ja podporujem toto uznesenie na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch a všetkým odvolávky na digitálne zručnosti. Pokiaľ chceme, aby naše občania skutočne využili príležitosti, ktoré im poskytuje digitálny vek, tak potrebujeme koordinovanie poskytovať naprieč členskými štátmi. Potrebujeme poskytovať digitálne vzdelávanie, školenie, či už na školách alebo na fakultách, na univerzitách, vysokých školách alebo napríklad v klubov dôchodcov. To je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým, pretože pokiaľ ľudia nemajú digitálne zručnosti, tak nemôžu potom využiť potenciál digitálneho jednotného trhu a potom sa nemôže podporovať týmto hospodárske hospodárstvo v Európe a vytvárať pr- nové pracovné miesta. Potrebujeme, aby digitálne zručnosti boli v podstate polovicu všetkého toho, čo robíme. No ako povedal Pán švedský premiér včera ponúkol špecifický summit, ktorý bol tomuto e, venovaný a je treba zabezpečiť, aby sa tieto informácie dostali všetkým európskym občanom. Ďakujem, pán Mamikins. Thank you very much, Mr. President. Uh, let's, uh... Ďakujem pekne. Do roku 2020 sa odhaduje, že množstvo dát bude predstavovať 16 um, biliónov. Každoročne sa to navýši o zhruba 60 Teda v prípade 40 zetabajtov to znamená, že viac ako 5200 gigabajtov na každého obyvateľa bude pripadať na našej planete, teda je tu obrovský potenciál, Môžeme, musíme ho využiť a ja tento dokument rozhodne podporujem v záujme spotrebiteľa, tiež vzdelávania, E, všetkých e, pracovníkov v zdravotníctve, v školstve. Musíme sprístupniť jasné informácie pre našich občanov. E, Európska komisia sa tejto úlohy musí ujať a to sa týka aj inovácií a investícií, nielen na úrovni EÚ, ale na všetkých ostatných úrovniach tiež. Pán Kelly, ďakujem pekne. Bolo veľmi zaujímavé, že v tejto správe bola jedna výnimka v hlasovacom zozname. Keď eh, vy ste nevedeli, či eh, sa návrh eh, odhlasoval za alebo proti, konkrétne išlo návrh 26. Myslím si, že to nie je správne. Myslím, že budeme potrebovať dôkazy o tom, ako presne kto hlasoval. A to by sa malo žiadať e, o každej jednej správe. Musíme mať prehľad o tom, koľko sa e, vyjadrilo za, koľko proti. Pri každej jednej správe my mali, mali e, sme to skúmať pri každej správe do budúcna. Okrem toho, túto správu považujem za veľmi dobrú a veľmi dôležitú a myslím si, že Môžem povedať, že dúfam, že sa bude táto správa aj závery presadzovať do budúcna. Chcel by som vás informovať, že skupiny hlasujú, skupiny žiadajú o menovité hlasovanie alebo nie. Ja len plním to, čo tu dostanem ako pokyn. Ja vás nekritizujem, pán predsedajúci. Myslím, že by to stalo za zváženie do budúcna z hľadiska záznamu pozmeňovacie návrhy, ktoré stoja za to, aby sa overili aj v elektronickom hlasovaní. Dobre, e, ďalej prechádzame k ďalšiemu návrhu uznesenia, konkrétne Eritrea. Pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ja... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podporil som toto uznesenie, ktoré sa vyjadruje k situácii v Eritreji. Je veľmi tragická. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete s totalitným režimom ktorý e, považuje svojich občanov za väzňov, týra ich a posiela ich na neobmedzenú vojenskú službu. Je to jedna z tých krajín, kde prichádza najväčšie množstvo utečencov do EÚ a bez toho, že by tam bola občianská vojna. Obete totalitného režimu e, sú títo utečenci. Odsudzujeme tento režim a vyzývame prezidenta a vládu, aby urobili nápravu. Ale otázka je, aký to bude mať vplyv na totalitnú chuntu, ale myslím si, že aspoň takto je dobre na to upozorniť. Hoci sa obávam, že e, sa správanie e, týchto orgánov nezmení. Pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Eritrea v súčasnosti je vo veľmi zlej situácii v oblasti ľudských práv, slobody prejavu, diele využívania e, prírodných zdrojov. V krajine nie je nezávislé súdnictvo. Všetci Eritrejčania vo veku od 18 do 50 rokov e, sú povinní vykonávať vojenskú službu vo veľmi zlých podmienkach. E, mnohí z nich sa stávajú utečencami do EÚ. Preto tí, ktorí označujú Eritreju za africkú krajinu, majú čiastočne pravdu už len e, to samo o sebe je dosť príznačným tvrdením. V každom prípade Európska únia nemá možnosť zakročiť e, v situácii v Eritreji. Nemôže e, nejako zmeniť správanie tamojšieho režimu. A súčasná vláda, zdá sa, vôbec nedba na to, o čom my tu hovoríme a zároveň majú veľmi zlé vzťahy aj so svojimi susednými krajinami. Pán Kelly, ďakujem aj tu podporujem tento návrh uznesenia, ktorý predložila naša politická skupina EPP. Pokiaľ ide aktuálnu situáciu v Eritreji, vyzývame eritrejské orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov, aby reformovali eh, národnú eh, vojenskú službu, aby tiež eh, rozšili možnosti sociálneho bývania. Chcel by som zdôrazniť, že Eritrea musí dodržovať a implementovať právo na vzdelávanie, Um, pričom kvôli tomuto práve mnohí Eritrejčania opúšťajú svoju krajinu. E, rozvoj, mier a prosperita sa nemôžu zaustiť bez e, dodržovania ľudských práv. Chceli by sme zdôrazniť najmä nedostatok slobody prejavu a tiež um, veľký počet politických väzňov, ktorí sú držaní v rozpore s princípy právneho štátu. Tiež chceme požiadať okamžite prepustenie švédskeho novinára, ktorý je väznený bez súdneho procesu od roku 2001. Ďakujeme. Ďalej nasleduje správa o Macedónsku. Pán Pospíšil opäť. Pane predseda. Ďakujem, pán predsedajúci. S radosťou som túto správu podporil. Popisuje súčasnú situáciu v Macedónsku a rieši prístupovací proces tejto krajiny k EÚ. Som presvedčený, že dlhodobo krajinám Západného Balkánu musíme dať možnosť stať sa členmi EÚ. V prípade Macedónska vyjadrujem radosť nad tým alebo poďakovanie, ako Macedónsko pristupuje k svojej úlohe v migračnej kríze a ako stráži Macedónsko-Grécku hranicu. Zatiaľ, čo Grécko to nie je schopné urobiť. Aj to je dôvod, prečo by sme mali Macedónsko podporovať a mali by sme ho vnímať ako významného partnera pre EÚ. S poľutovaním konštatujem, že práve Grécko blokuje ďalší e, proces príjmania kvôli názvu tohto štátu. Ja si myslím, že takéto malicherné veci by nemali rozhodovať o tom, či sa Macedónsko stane alebo nestane členom EÚ. Ďakujem za pozornosť. Pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Bosna a Hercegovina, Turecko sú v zložitej situácii, čo sa týka prístupových rokovaní a to isté platí aj pre bývalú Juhoslovenskú republiku Macedónsko. Spory s Gréckom, napätie vo vzťahu s Bulharskom. Toto nie sú jediné faktory, ktoré ovplyvňujú tieto rokovania medzi EÚ a Macedónskom eh, k horšiemu v súčasnosti tieto rokovania sú zablokované kvôli stanovisku rady a jeden z problémov je aj politická nestabilita v tejto krajine, korupcia, ďalej nedostatok e, slobôd v spoločnosti, slobody prejavu a v iných e, oblastiach a žiaľ sa nedá očakávať ani výrazný pokrok v dohľadnej e, dobe. Hlasoval som za toto uznesenie v nádeji, že sa situácia aspoň trochu zlepší. Pán Kelly. Ďakujem. Ja som hlasoval spolu so svojou politickou skupinou vo všetkých bodoch za, okrem jedného a síce pozmieci návrh 7D, ten, ktorý sa týka e, Severoatlantickej aliancie. Domnívam sa totiž, e, že keďže som z Írska, Írsko je neutrálnou krajinou, zdržal som sa preto hlasovaní o tomto bode. Chcel by som však povedať, že súhlasím s väčšinou pozmiacich návrhov a tiež súhlasím s tým, aby sa Macedónsko ujalo svojich povinností a aby sa začalo konštruktívne venovať plneniu všetkých záväzkov v udržateľnom duchu a aby sa posilňovali dobrosusedské vzťahy a tiež, aby sa zachovali pozitívne odporúčania otvoreným rokovaniam o prístupe. Je to veľmi dôležité. Súhlasím s požiadavkami výboru AFED, aby sa začal viesť konštruktívny politický dialog najmä v rámci prípravy bolie 5. júna 2016, ktoré budú e, podstatné pre ďalší vývoj tejto krajiny e, bývalej Juhoslavskej republiky e, Macedónsko. Ďalej pani Makovej. Ďakujem, pán predsedajúci. Je pravda, Macedónsko prechádza najväčšou politickou krizou od roku 2011. Tiež je pravda, že hlas občianskej spoločnosti v Macedónsku je čím ďalej tým silnejší a používa sa aktívne na riešenie krízy. Destabilizácia Macedónsko znamená blokovanie významných projektov, ktoré sú potrebné na rozvoj spoločnosti e, krajina robí obrovské úsilia a to nesmieme ignorovať. Už niekoľko rokov Komisia odporúča rade, aby sa stanovil konkrétny dátum na začiatok rokovaní a rada to nerobí, pretože stále zasahuje Grécko. A ja si myslím, že je konečne moment, aby Grécko prestalo blokovať situáciu a aby e, umožnilo zhodnotiť macedónske úsilie v praxi e, implikácia Macedónska môže pomôcť riešiť utečeneckú otázku ich zraniteľné postavenie e, vyžaduje našu pomoc a musíme do praxe uviesť našu zodpovednosť a naše záväzky k Macedónsku, inak stratíme dôveryhodnosť. Negru. Ďakujem a ďalšia správa k Čiernej hore. Pán Mamikins. Jesus. Ďakujem, pán predseda. Napriek problémom Ehm, vnútor, vnútornej alebo vnútroštátnej politike Čierna hora začala rokovať pred 4 rokmi o prístupe do Európskej únie a bola jednou z najúspešnejších krajín. A to, že ich národnou menou je euro, toto len e, zrýchluje tento proces a taktiež sa im podarilo zaznamenať pokrok pri implementácii právneho, princípu právneho štátu. Možno tam to neprebieha až tak rýchlo, ako sme očakávali, ale ten vývoj veci je určite pozitívny a taktiež vzdelávací systém sa reformuje a túto správu si veľmi cením. Ďakujem, pán Kelly. Pán predseda Opäť som hlasovala rovnako ako moja politická skupina ohľadom tej správe, o, správy o Čiernej hore a nebolo to ani ťažké, pretože skutočne je to veľmi rozumná správa. Čierna hora zaznamenala obrovský pokrok v mnohých oblastiach a dúfame, že sa stane členom Európskej únie v budúcnosti. Máme mnohé krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie a ďalší ako Spané kráľovstvo chcú odísť. A zároveň musíme povedať, že Černá hora zaznamenala veľký pokrok v oblastiach ako napríklad práva žien, občanské práva a to je zásadné, pretože nemôžeme tolerovať, aby sa, aby sa s niektorými ľuďmi zaobchádzalo zle. Musíme, čier, musíme e, Čiernej hore pomôcť e, taktiež znižiť úroveň chudoby. Pani Makovej. Čierna hora otvorila už 22 kapitol. Niektoré sú absolútne uzavreté. Împotriva terorismului și a jihadismului islamic Takže taktiež je treba e, bojovať proti islamistickému džihadu v tejto e, krajine. Hlavným problémom je aj korupcia, ale nemôžeme zmeniť realitu, pokiaľ tam zavedeme nejaký etický kódex, pretože to je len taký bezubý zákon, nie je to žiadna záväzná legislatíva. Taktiež je treba odsúdiť e, konkrétne osoby a zhabať aktíva. A potrebujeme legislatívu, ktorá obsahuje sankcie, pretože v opačnom prípade to nedáva zmysel, pretože len skutočné e, konkrétne kroky pred súdom pomôžu bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu a praní špinavých peňazí. Toto je urgentný a ešte tam nedoriešený problém v Čiernej hore. Ďakujem. A teraz správa pána Gualtierio, pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda. Ako vieme, v roku 2012 e, ako reakcia na krízu sa v Európskej únii spustila nová politika v oblasti bank a taktiež veľa kompetencií bolo presunutých na nadnárodnú úroveň a toto vítam. Ja by som chcel, aby štruktúra reformy v bankovom sektore boli, prebiehali rýchlejšie, aby tento sektor bol odolnejší do budúcnosti. Predovšetkým, čo sa týka teda veľkých bank. Myslím si, že e, vkladatelia a klienti budú z toho profitovať, pretože vklady budú zaručené, budú naplánované aj kompenzácie, odškodnenia, nezávisle od mm, zemepisnej oblasti pán Takula. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval proti tejto správe o bankovej únii, pretože si myslím, že v Európe sa nám darí zvládať až bankový sektor celkom dobre. A európsky vkladatelia a daňoví poplatníci nakoniec ale platili za chyby bank. A čoho sa bavám v tomto kontexte? Že Európska únia prostredníctvom bankovej únie sa stane dlhovou úniou, že sa bude zovzájomňovať dlh. A ja som proeurópsky a chcel by som, aby Európska únia bola úniou nezávislých štátov, ale takéto konštrukcie ako banková únia ktoré by prispeli k zovzemneniu dlhu, tak takéto štruktúry nepodporuje. Musíme budovať pevný a zdravý základ a spoločné politiky v Európskej únii. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Áno, chcem vás pochváliť za to, že to tu dnes takto dobre zvládate a čas dokonca aj s humorom. A humor nie je niečo, čo si asociujeme s bankami. Takže je to určite niečo humorné, e, alebo nie nič humor na tom, ako sa banky e, chovali v e, období ekonomickej krízy aj u nás v Írsku. A ja som veľmi rád, že sa teraz chce postarať o dohľad nad bankami, že to bude mať zaťažkávajúce skúšky, že budeme mať pravidlá, ktoré budú platné v celej Európskej únii pretože e, ináč sme napríklad v Irsku videli, ako to môže dopadnúť, čo sa potom deje. Takže chceme účinnú úniu a aby daňový poplatník nemusel už nič e, v podstate kompenzovať v tejto oblasti a mali by sme riadne postupovať v súlade s európskymi pravidlami, ktoré by potom sa uplatnilo všetkých 28 členských štátov. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem vám dvakrát. Pán Anemans. Eh, Finančná kríza, ktorá od roku 2007 zmietla celý svet, má za dôsledky, že politický Svet chce odstrániť rizika, snažíme sa prekonať anticyklické veci a čeliť im to je dobre. Ale EU zneužila túto situáciu a ako je zvykom, snaží sa transponovať e, tieto riešenia cestou unifikácie a systémom záruky vkladov, čo navýši riziko e, presunu nebezpečenstiev. A preto som hlasoval proti správe Gualtieri. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani Grapiny. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím, že bankovú úniu potrebujeme, lebo zohráva kľúčovú úlohu na investíc- pre investície, hlavne pre MSP. Ak znížime bankové rizika, tak poklesne aj riziko pri preberaní úverov pre MSP, ale ak e, dávame prednosť e, monetarizácii pred kvalitou a ak budeme preháňať s opatrnými opatreniami, tak to bude e, zhoršením podmienok pre MSP MSP potrebujú prístup k financiám a nie blokovanie inovácie a technológií. Preto som hlasovala za túto správu a oceňujem úsilie komisie, pretože potrebujeme porovnateľné podmienky na tomto trhu. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci a teraz pres, e, prerušujem plenárne zasadnutie až do 15. hodiny.